pripomienky, tieto mandáty sú potvrdené. Výbor pre ústavné otázky sa zaoberal výkladom článku 47 rokovacieho poriadku. V súlade s článkom 201 odsek 3 navrhuje takéto vysvetlenie tohto článku. V rámci preverenia medzinárodnej dohody v súlade s článkom 83 rokovacieho poriadku je proces s asociovanými výbormi v súlade s článkom 47 nedá sa uplatňovať e, v súlade s článkom 75. Tento výklad sa považuje za prijatý, pokiaľ až do schválenia e, príslušnej zapisnice nebudú žiadne námietky. Príslušný výbor mi odovzdal opravu e, stanoviska Európskeho parlamentu. Táto je zverejnená v zápise.